zmluvy a e, tak vlastne porušuje aj zvrchovanosť zvyšku e, členských štátov EÚ a preto je to záležitosť, ktorá sa týka zvrchovanosti všetkých. A ešte rád by som povedal jednu vec. Tá dvojtinová väčšina, na ktorú sa teraz všetci odvolávajú, e, však pochádza zo 70 hlasov občanov a nie teda z je to niečo, čím sa každý oháňa. Zdá sa teda, ústava má veľký sociálny konsenzus, ale to je úplne naopak. Oni vlastne vylúčili opozíciu a postarali sa o to, že už teraz ústava v spoločnosti vyvoláva veľké spory. Ďakujem. Uh, Tavares, uh, you... Ďakujem pekne, pán Tavares. Akceptujete modrú kartu?